len pred e, dvoma minutami informovaný, že mám predložiť vyhlásenie k veľmi smutnej udalosti. A toto vyhlásenie by som teraz rád prečítal. S veľkým smutkom sme sa dnes dozvedeli o dramatickej udalosti v Wittenbergu, v Baden-Württembergu v Spolkovej republike Nemecko, 15 ľudí prišlo o život tragickým spôsobom v Albertville e, škole. Atentátnikom je 17-ročný bývalý žiak tejto školy. Po, e, po streľbe si sám vzal život. E, došlo k strelbe v supermarkete boli pritom e, zranení dvaja policajti. V mene Európskeho parlamentu by som rád vyslovil svoj e, hlboký smútok všetkým príbuzným a príbuzným obetí. Obeťami sú školy, e, sú obeťami sú žiaci a žiačky a traja učitelia. K tejto tragédii dochádza 6 mesiacov po podobnej tragédii vo Fínsku našou úlohou ako zodpovedných politikov Európskej únie a všetkých členských štátov je urobiť všetko, čo je v našich silách, aby podobné činy boli čo možno najskôr odkryté a by im bolo možné zabrániť. Pokiaľ teda máme na to vplyv. Šokovaní sme tiež ďalšou tragickou udalosťou v Alabame, v Spojených štátoch amerických, kde e, takisto bolo usmrtených 10 e, e, ľudí. V mene všetkých by som ešte raz vyjadril svoj žiaľ a smútok všetkým pozostalým obetí. Bol by som vám vďačný, keby ste si minútou ticha pripomenuli obete. Ich danke Ihnen. Ďakujem. Dámy a páni, budeme pokračovať po tomto dramatickom oznámení. Zápisnica zo včerajšieho zasadnutia bola rozdaná. Pýtam sa, či sa niekto chce vyjadriť.